La séance est reprise. Ďakujem pekne e, za to, že ste prišli, drahí kolegovia. Prosím, usadte sa. Pristúpime k hlasovaniu podľa programu. Prosím láskavo, aby ste si vložili kartičky do hlasovacích zariadení. Neskôr uskutočníme testovacie hlasovanie. Otváram hlasovanie.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 Bon, eh bien, je vais considérer que vous avez tous voté. Le... Teda budeme predpokladať, že ste všetci hlasovali. Týmto hlasovanie je ukončené, toto naše testovacie hlasovanie. Veľká väčšina hlasov je za. Avant d'aborder les questions à l'ordre du jour, je voudrais vous rappeler ešte predtým, ako pristúpime k samotnému hlasovaniu, chcem pripomenúť, že po tomto našom stretnutí dnes popoludní máme spoločné stretnutie s výborom EKON rozhodnutie, ktoré sa bude musieť prijať a potvrdiť hlasovaním, si vyžaduje kvórum. Teda rád by som vás všetkých vyzval dôrazne, aby ste sa láskavo presunuli na toto stretnutie, ktoré sa uskutoční v budove Jan 4Q2. Bien. Cette information étant rappelée. Toľko teda pripomienka. Teraz dám slovo nášmu všeobecnému spravodajcovi Daniele Viotimu, aby sa vyjadril k uzneseniu o ktorom budeme o malý okamih hlasovať. Pán Vioty, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o technické korekcie v spojitosti s cestou 26. septembra bude treba ustočniť technickú korekciu. Ide Ide o platby v rámci, um, v rámci okruhu 1A, riadok 04030105. Ide o väčšiu časť programov, ide o 50-percentný pomer a e, pokiaľ ide o tú čiastku, je to 863 1400 eur na miesto 43 400. Um, ak sa objavia nejaké pochybnosti, rád to objasním, ale samozrejme my sme celý návrh eh, upravili, pokiaľ ide o záväzky, ale zároveň na strane platieb sme upravili rozpočet takisto. To znamená, že všetky číselné údaje, ktoré sa nachádzajú v texte uznesenia, boli skorigované. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pán všeobecný spravodajca. Týmto môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch. Dúfam, že ste všetci pripravení. Máte hlasovací zoznam. Najskôr kompromis číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kompromis číslo 1 bol prijatý. Ďalej nasleduje pozmeňovací návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý návrh 7 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý Ďalej návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 2 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh 15. Kto je za? Pardon, tento je bezpredmetný. 16 za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? 5 je teda prijatá. Návrh 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh 40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Návrh 40, nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania. Remíza, tak povediať, takže je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 43 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 44 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 45 za? Proti? pardon, prvá časť 45-ky. Kto je za? Prvú časť 45-ky. Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť 45-ky. To je bezpredmetná. 46 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 48 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 47 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53, druhá časť, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 58, to je ten istý. Návrh 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 67 až 68, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 72. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pardon, prijaté. 73 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Ďalej, kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 86 za, proti zamietnuté. Návrh 88, kto je za, proti zdržali sa prijaté 89 za, proti zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Scrutin est clos. Koniec hlasovania prijaté 19 za 14 proti. Návrh 90 za proti. Zdržali sa zamietnuté 91 za proti. Zdržali sa zamietnuté návrh 93, kto je za proti. Zdržali sa zamietnuté 94 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 97 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 102, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 104, pardon. Budeme ešte hlasovať neskôr oddelenie o návrhu 48. Kto je za? Proti? Ide o odsek 48. Kto sa zdržal, overíme si to elektronicky. Skutá je tu ver. Otváram hlasovanie. Skutá je klu. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 104, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. Budeme hlasovať oddelenie o odseku 49. O pôvodnom texte. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 107 za proti, zdržali sa zamietnuté 108 za, proti, overíme si to elektronicky, 108. Koniec hlasovania. 17 za, 17 proti, čiže zamietnuté. 110 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 17, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, pozmeňovací návrh 115 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 116. Chcete si to overiť? Dobre, takže overujeme si 115. -ku. Koniec hlasovania prijaté. Pardon. 116. Kto je za? Aha, tento je bezpredmetný. Ainsi que... Takže tu máme 117, ktorý je kompatibilný so 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že je schválený, ale overíme to. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 119, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 19, kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. 125, kto je za? To je proti. Tu sa zdržal. Schválený. 126. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. 127. To je za? To je proti. To sa zdržal. Overíme. 127. elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Veľkou väčšinou. 128, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Ďalej, ďalšie sekcie. 130, to je za? To je proti? To sa zdržal? Zamietnuté. 131, kto je za? To je proti? To sa zdržal? Zamietnuté. 132, kto je za? To je proti? To sa zdržal? zamietnuté 135, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 154, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený 136, kto je za, kto je proti, pardon, ten odpadá 137, ten taktiež odpadá, alebo nie. 154 je schválený, takže dobre, 138, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený kompromis 20, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 145, kto je za? Kto je proti? Takže budeme hlasovať elektronicky, pokiaľ chcete overiť. 145. Pani Gardia Zaval, aké máte pokyny pre toto hlasovanie? Zahujem hlasovanie. 145 hlasovali všetci. Pani Gardia Zabal, myslím, že máme iné hlasovanie na zozname trochu. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 146. Kto je proti? Počúvajte. Naozaj Niektorí ju zvyhajú jasne, niektorí nie. Možno ste unavení, možno zle počasie. Takže kto je za 146? to je proti? Kto sa zdržal? 147 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 149 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 150, to je za, to je proti, kto sa zdržal? Zamieta sa 151. Kto je za? Kto je proti? Overíme elektronicky. Zamietnuté. 15 za, 19 proti. 152, kto je za? Kto je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 155 s, so zmenou. To je za, to je proti, to sa zdržalo, schválené. 157, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 160, kto je za, to je proti. overíme. Takže môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 24 proti 8 za. 162, kto je za? To je proti? To sa zdržal? Zamieta sa. 163, kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? schválený. 164, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Teraz tu máme stanoviska špecializovaných výborov a FED. 12 to je za, to je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Ďalej DV, tam nie je nič. Ďalej I3 je 6. je 6, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Kult 9. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. A ďalej. Už sme skončili. A tým pádom menovité hlasovanie ohľadom celého textu môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 27 za, 5 proti, 2 sa zdržali. Gratulujem všeobecnému spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, ktorí sa veľmi často schádzali a diskutovali ohľadom kompromisov. Taktiež chcem poďakovať sekretariátu a pánu Rubigovi, ktorý je spravodajcom za ďalšie okruhy. A taktiež gratulujem všeobecnú spravodajcovi. Ďalej prejdeme v práve Ineze Vajdere vytvorenie nástroja Spajme Európu 16 za, proti zdržali sa, zamieta sa 17 za, proti zdržali sa, zamieta sa 18 a 19 spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, jednotka je schválená, pozmeňujúci návrh 28 a 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch číslo 30 a 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamenuté veľkou väčšinou 27 proti 6. Pozmeňujúci návrh 29 a 12 to je za. To je proti. To sa zdržal. Overíme, pretože som nevidela dobre všetky ruky. Takže môžete hlasovať elektronicky. 29 a 12. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 32, kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 33. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Zamieta sa. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 35. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Zamieta sa. 36. to je za? to je proti? to sa zdržal? Schválený. 37. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Zamieta sa. 38. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, myslím, že zamietnutý, 41 za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamieta sa 44 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 45 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 46 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz úvodné ustanovenia 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa 9 za. Proti Zdržali sa, zamieta sa. 10, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 14, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 15, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz celý text po zmenách. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené 30 proti 3 a jeden sa zdržal. Gratulujem pani Vajdere. Ďalej správa pána Torvalca vytvorenie vesmírneho programu Európskej únie alebo agentúry 2018. Takže 18 to je za, proti, to sa zdržal, zamietá sa. 19 to je za, proti, zdržali sa, schválené. 20 to je za, alebo to je za, 20, to je proti, to sa zdržal, schválený. Myslím, že bol schválený, overíme to. 20. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. Pani. Takže 21, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 22. Ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Alebo 6 sa nehlasuje. Pardon, 6-2 za. Proti. Zdržali sa schválené 22. Za, proti, zdržali sa. Overíme. 22. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 1. To je za.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 Overíme 12. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 24 proti 8 za. Číslo 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa číslo 26, to je za. Proti Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 27 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 14 za. Proti. Nie je to jasné. Vôbec zvíhate ruky, takže elektronické hlasovanie ohľadom 14. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 18 za, 13 proti. Teraz 15, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Úvodné ustanovenia. Poďme sa návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Číslo 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Číslo 16. Áno, 16 to je za. Kto je proti? Overíme elektronicky. Takže 16 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 18 a 12 proti. Takže číslo 4 odpadá. Teraz 5. Kto je za? Kto je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. A číslo 17, to je za. To je proti. Myslím, že je schválený. A celkovo text menovite môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A schválené. 30 za, 1 proti a dvaja sa zdržali. A teraz bude hlasovať o správe pána Torvalca ohľadom návrhu nariadenia o Horizont Európ, Európa a 37, 39, 40, 44, 44 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, potom návrh 6 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeň sa návrh číslo 5 a 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23. Budeme hlasovať jednotne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 42 za, proti. Overíme elektronicky. 42. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 18 proti, 14 za. 43, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené 44 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 25, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené 45, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamieta sa. 26. To je za. To je proti. to sa zdržal? Schválené. Úrovno stanovenia 27. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis číslo 1. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. sa návrh číslo 30. Kto je za? To je proti. To sa zdržal. Myslím, že zamietnutý, ale overím elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 31, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Číslo 2, kto je za? To je proti? to sa zdržal? Schválený. 3, kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz text ako taký po zmenách. Štvorku sme nehlasovali. A prepačte. Prepačte. Takže štvorka, kto je za? To je proti? To sa zdržal? Schválené. Teraz text po zmenách. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Už otváram hlasovanie. A je to schválené 30 za, 2 proti. A teraz tu máme ďalší text. Pán Torvalca. Ide o výskum a inovácie. Návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6 za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 a 2. O tých môžeme hlasovať spoločný, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďalej návrh 15 za. Aha, tento je bezpredmetný.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 Teraz úvodné ustanovenia, návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa z prijaté. A trojka je bezpredmetná. Ďalej návrh 4 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz o celom texte budeme hlasovať menovite. Nech sa páči, hlasujte. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Schválené 30 hlasov za, 2 hlasy proti. Blahoželáme Nilsovi Torvalcovi k týmto jeho obom správam. Teraz mobilizácia Fondu na prispôsobenie sa globalizácii, čo sa týka operácií v Lisabone, v Portugalsku. Teda v každom prípade budeme hlasovať v bloku o správe e, Jose Manuela Fernandeša. Teda hlasujeme v bloku. Návrh 1 za. 2, 3, 4, 5 a 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz o celom texte hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Tout le monde a voté Hlasovali všetci, prosím. Zdá sa, že nie. Koniec hlasovania. 29 hlasov za, 2 hlasy proti. Blahoželáme eh, Jose Manuelovi. Euh, je vais donner la parole. Teraz dám slovo všeobecnému spravodajcovi Zikridovi Murešanovi, ktorý sa vyjadrí k piatim transferom, ktoré sa navrhujú na hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prvý transfer, ktorý sa navrhuje, rozhodnutie 21 komisie, ide o dôsledok správy, ktorú pripravil náš kolega Jose Manuel Fernández. Ide o mobilizáciu z, pre Portugalsko 4,65 milióna eur. Jose Manuel Fernández pripravil vynikajúcu správu, takže ja navrhujem hlasovať za tento transfer. Takže presúvame 4,65 milióna eur z eh, rezervy EGF do hlavného poriadku pre EGF. Ďakujem. Myslím, že všeobecný spravodajca by nám mohol vlastne približiť všetkých 5 transferov. Druhým rozhodnutím, druhým transferom je rozhodnutie 22 komisie. Ide o tzv. globálny transfer. To prebieha každý rok, zhruba v tomto čase. Ide o transfer pladie, teda rozpočtových prostriedkov naprieč, naprieč okruhov. Celková čiastka je 952 miliónov eur a to predstavuje 0,68 autorizovaných pládieb z rozpočtu 2018. Ide o 133 e, rozpočtových riadkov. Navrhujem, pán predseda, aby sme udelili slovo komisii, aby nám mohli zástupcovia komisie predstaviť navrhované transfery. Nech sa páči. Thank you, Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem pánovi Murešanovi. Všeobecný spravodajca už načrtol a hlavný účel globálneho transferu ide o z miliónov ide o vyššiu čiastku než predchádzajúce roky. Minulý rok to bolo 680 miliónov, eh, predtým 850 miliónov, čiže ide o ide o, pomerne, ide o pomerne rovnaký nárast. Dovolte mi pripomienkovať najdôležitejšie prvky podľa okruhov. 1a, tam navrhujeme posilnenie a hlavné riadky, ktoré budú posilnené, ide o, FC, ide o začný fond FC to bude 150 miliónov a tak sme učinili aj v predchádzajúcich dvoch rokoch. Takisto navrhujeme aj posilnenie e, programu ITER, ide o čiastku 148 miliónov nadväznosti na revidované revidovaný základ programu a takisto chceme navýšiť aj program Galileo a to o čiastku 141 miliónov. V rámci tohto okruhu sa nachádzajú ešte aj programy, ktoré e, vracajú prostriedky napríklad z rozpočtu Horizon 2020 a ide aj o malé čiastky z programu Euroatom a e, z niektorých častí Connecting Europe Facility. Pokiaľ ide o časť 1b, tam ide len o veľmi nízku čiastku, navrhujeme navýšenie zhruba o výške 3 miliónov na reštrukturalizačné programy. Dôležitejšie je okruh 2. Tam navrhujeme navýšenie, najmä ide o posilnenie vo výške 150 miliónov e, pre programy vidieckého rozvoja. Treba tak urobiť nadväznosti na aktualizované prognózy zo strany členských štátov, čiže ide vlastne o absorpčnú kapacitu. V rámci trojky tam navrhujeme navýšenie niektorých programoch, najmä v rámci programu AMIF o čiastku 100 miliónov eur a navrhujeme aj naliehavú podporu o výške 30 30 miliónov. Keďže došlo k určitým sklzom pri príjmaní niektorých právnych základov, navrhujeme vrátiť e, prostriedky za e, systém e, vstup, výstup a EU LISA. Pokiaľ ide o ďalšie časti, tam navrhujeme vrátiť prostriedky najmä z ENI a IPA. Z ENI navrhujeme vrátiť 187 miliónov a Ide najmä o sklzy pri plnení rozpočtovej podpory a súvisiacich kritérií. Pokiaľ ide o um, východnú časť ENI, to sa týka Moldavska a Ukrajiny a pokiaľ ide o južnú časť, teda to je Jordánsko, Maroko a Egypt. No a ešte na záver, pokiaľ ide o prestupové programy IPA, tam navrhujeme vrátenie prostriedkov vo výške 124 miliónov, alebo teda to um, využiť ehm, v rámci ehm, týchto globálneho programu a týka sa to najmä rozpočtového riadku týkajúce sa Turecka, mm, preto keďže sa to implementuje pomalšie, tak prognoza je nižšia. Na záver možno, že pán predseda, pán spravodajca by som len zopakoval už to už, čo som povedal predtým. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov komisia nebude predkladať tomuto výboru veľké zníženie platobných prostriedkov, ako tomu bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Čiže plnenie rozpočtu vyzerá v poriadku, ten výhľad je dobrý a ja dúfam, že budem môcť rátať s vašou podporou pri eh, transferoch, pri globálnom transfere. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj my. Ak nedáme prostriedky členským štátom, vlastne je to dobré, pretože sa tu kumulujú prostriedky, ktoré sú na vykrytie a nebudú vznikať iné nepríjemné situácie neuhradených faktúr. Ďakujem pekne, ja nemám žiadne ďalšie vyjadrenia. Ja odporúčam, aby sme hlasovali za tento prevod. Uh, Takže pokiaľ ide o ďalšie transfery, tretie rozhodnutie číslo 23 komisie navrhuje navýšenie rozpočtu Európskej Európskeho e, bankového orgánu o 1,06 miliónov. Ide o e, účely relokácie bankového orgánu z Londýna do Paríža. Preto treba navýšiť prostriedky a vzhľadom na predpisy EBA 60 má pochádzať od národných orgánov dohľadu a zvyšných 40 má pochádzať z rozpočtu únie. Na to presne potrebujeme finančné prostriedky. Odkiaľ prídu peniaze, no už peniaze transferujeme z rozpočtu, ktorý bol alokovaný Európskej chemickej agentúre, pretože poplatok, ktorý poplatky, ktoré získala táto agentúra, počas tohto roka je vyššia. To znamená, že e, prístup príspevok k rozpočtu môže byť nižší. Preto možno od preto možno využiť e, tieto prostriedky na relokáciu bankového orgánu, čiže navrhujem hlasovať za ďalšie roznutie 24 z roku 2018. V rámci tohto transferu odporúčame na e, príspevok pre UNRU navýšenie o 20 miliónov eur e, viazaných rozpočtových prostriedkov, nedochádza k žiadnej zmene. Prečo potrebujeme tieto peniaze? Pretože americká vláda sa rozhodla znížiť svoj príspevok o 300 miliónov e, dolárov a preto existuje deficit vo výške 270 miliónov dolárov a e, preto treba navýšiť prostriedky pre UNRU. Odkiaľ pochádzajú prostriedky e, IPA, znižíme o 30 miliónov eur a pripísané príjmy, ktoré sme získali z prostriedkov v Turecku, 2,8 bude odpočítaných z príspevkov EÚ, ktoré boli zaplatené medzinárodnej organizácii pre e, cukor, e, Rade pre olej a VIPO, čiže 2,8 milióna eur a potom z mechanizmu pre, e, pre civilnú ochranu 3,0 e, a badáme tam nižšie potreby, než, bolo progno, než bola prognóza, to znamená, že tam sú penzie a potom 0,75 milióna budú pochádzať e, z podpory pri situáciách tretím krajným, krajinám a samozrejme, pretože prognóza je nižšia v porovnaní s tým, čo sa očakávalo. Takže odtiaľ prídu peniaze a pokiaľ ide o obsah, o ktorom sme diskutovali predtým, obsah učebníc e, v, pre palestinské deti, utečencov, tam tým prvým prvkom, o ktorom by som rád hovoril, je to, že tieto učebnice e, by mali mali byť doplnkovým materiálom a učitelia majú inštrukcie riešiť potenciálne problémy, ktoré sa môžu nachádzať v učebniciach v súlade s princípmi OSN a prostriedky, ktoré majú ísť úne samozrejme treba využiť na to, aby sa v školení pokračovalo, vrátať, z toho idú aj platy učiteľov, čiže my sa spoliehame na učiteľov, že budú vzdelávať náležitým spôsobom deti a práve na to pôjde náš rozpočet a chcem jasne povedať, viete, že bez toho, že by, ak, ak nesprístupníme tieto prostriedky, tak stiažíme pôsobenie UNRI v teréne a s tým súvisí aj to, že deti budú na ulici, školy, školy sko- budú musieť ukončiť svoje pôsobenie. Čiže toto sú všetko možné, možné rizika, e, ktoré môžu viesť e, k radikalizácii a podobne. Takže treba, treba na tom ešte pracovať, treba na to pamätať. Je tam navrhnutá rezerva ale v kontexte, teda v tomto kontexte a v kontexte transferov 2018 ja e, odporúčam pán predseda, vážení kolegovia, hlasovať za. No a posledným transferom je 2627 a, a ide o transfer 110 miliónov eur viazaných rozpočtových prostriedkov a 73 platobných rozpočtových prostriedkov z, z naliehavej rezervy pre humanitárnu krízi následovným spôsobom. Teda pokiaľ ide o e, Jemen, to je 25, 50 miliónov eur a 23 v platobných rozpočtových prostriedkov, pôjde o riešenie nových humanitárnych kríz. A pôjde o podporu multisektorálnych intervencií, pôjde o riešenie hlavných aspektov krízy, čiže dodávky potravín, zdravotná starostlivosť, dodávka bezpečnej vody, ochrana, čiže zabezpečenie základných potrieb. 50 e, miliónov pochádza e, z naliehavej rezervy 4,78 a 2,3 z pilotných programov a prípravných programov, ktoré ktoré nie sú realizovateľné. No a potom tie transfery 31,3 pochádza z panafrických programov vzhľadom na sklzy v implementácii a 1,2 z pilotných programov a pri prípravných krokov, o ktorých som hovoril už predtým, nie sú realizovateľné. Čiže v tomto ohľade navrhujem hlasovať za rozhodnutie 25, e, kde sa alokuje e, suma pre Jemen, 26 to je podobné, to nie je kontroverzné, región Sahel, 50 miliónov eur viazaných a 32,5 v platobných rozpočtových prostriedkoch a 20, pri 27 ide o pásmo gazy, 10 miliónov viazané, 8 pri platobné prostriedky. Opäť účel je riešenie humanitárnych kríz vzhľadom na eskaláciu napätia a násilia počas úplného mesiaca. Peniaze takisto pochádzajú 10 miliónov eur z nalihavej rezervy a 8 miliónov zo geografickej spolupráce s, s e, Afrikou Pacifikom a tak ďalej. Dochádza tam z kozu implementácie. Niektoré programy boli odložené na budúci rok, čiže finančné prostriedky sú k dispozícii. Takže pán predseda, bez pochyby, žiadna kontroverzia v prípade týchto troch transferov. Navrhujem hlasovanie za. Veľmi pekne ďakujem. Monsieur le rapporteur général, mais est-ce qu'on peut interroger la Eh, mohli by sme sa opýtať komisie pán Urel, čo sa týka pilotných projektov, ktoré ešte neboli naplnené v praxi. Pilotné projekty to sú naše obľúbené projekty poslancov. Eh, odhlasúvame z pravidla ich s veľkým nadšením a pritom nevieme o tom, eh, na čo sa tieto prostriedky vlastne v praxi využívajú často. Um... Áno, pán predseda, možno, že len na vyjasnenie. Z celkovej čiastky 110 miliónov, ktoré navrhujeme na presuny z pilotných programov, nuž e, tam ide skôr len o dvojmiliónovú čiastku, čiže ide o pomerne nízku čiastku a ja si myslím, že prípravné kroky v rámci pilotných programov, um, z ktorých navrhujeme vrátiť tieto čiastky, boli indikované už v rámci priebežnej správy, ktorú odprezentovala komisia. Tento rok ide o nerealizovateľné projekty, čiže nejde o žiadne prekvapenie. Týka sa to najmä um, programu mladých eh, dobrovoľníkov, a Santé Puchtus, čiže zdravie pre všetkých. To je jeden pilotný projekt a jeden, jeden projekt, prípravný projekt. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegové. Vypočuli ste si všeobecného spravodajcu, pána Urela. Ten nám poskytol upresnenia. Kto sa chce vyjadriť? Pán Depre, nech sa páči. Ďakujem. Len pre informáciu mám otázočku, čo sa týka presunutia bankového orgánu European Banking Authority. Neviem, či má k tomu niečo pán Morešan. Čo sa týka nákladov, tu sa uvádza, že 40 je to z rozpočtu a 60 je to z národných zdrojov. A Británia, ktorá to celé spôsobila, ona nijako neprispieje? Oni nebudú e, nič musieť hradiť? Len sa teda pýtam. Čo sa týka eh, poplatkov, myslím, že to sa bude musieť eh, počkať na eh, výsledok rokovaní o Brexite. Výbor pre rozpočet a výbor Kokobu, pani Gresle, nie ehm, sme zainteresovaní. Možno pán Úro by nám k tomu mohol niečo povedať, pretože zatiaľ k tomu najviac je komisia. Um, monsieur Dupré, um... Pán Dupré tých 40 z rozpočtu EÚ a 60 z národných dohľadných orgánov. To platí pre všetky tri orgány, ktorých sa to týka, teda Európa, EBA a ESMA. Je to teda všeobecný kľúč, všeobecný vzorec, ktorý sa vždy vzťahuje na všetky tri rozpočty týchto troch orgánov. Je to teda bežné pravidlo, ktoré sa tu na toto vzťahuje a z pravidla Veľká Británia ak teda sa dopracujeme k dohode o Brexite, sa bude podielať na tých 60 V tých 60 bude aj britský podiel. Ak teda všetko pôjde ako má, oni naďalej budú súčasťou prispievateľa do rozpočtu. Ak som však pochopil pána Dopre, um, oni by vlastne mali financovať viac, než len ich podiel z rozpočtu 60% z rozpočtu, pretože Európska únia o tom nerozhodla, rozhodla o tom Británia. E, z tohto rozhodnutia vyplývajú rôzne e, vedľajšie dôsledky. Vy sa chcete vyjadriť? Pán Zilstra. E, Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja som položil otázky komisii ohľadom, ako to presne právne vyzerá v zmluve, pokiaľ krajina na základe článku 50 vystúpi a pokiaľ je tam nejaká agentúra, ktorá je v tejto krajine, tak táto tak zmluva automaticky núti k presťahovaniu agentúry, ako to presne vyzerá, kto to zaplatí, ako sa to má urobiť. A komisia úplne jasne odpovedala a povedala, že nikde v zmluve nie je napísané, ani e, v žiadnych iných dohodách, ktoré boli podpísané, že je to z právneho pohľadu nutné presťahovať túto agentúru, pretože agentúra môže byť aj mimo územia Európskej únie. Takže toto je odpoveď, ktorú mi dala komisia pred 6 mesiacmi. Takže tá myšlienka, že Briti tým, že e, by mali uhradiť e, presťahovať tieto agentúry, to nie je pravda. Rada si sama rozhodla, že, toto je, že to presťahovanie je nutné, takže to je trochu zvláštna diskusia. Ďakujem. Pán Kolmel. Ďakujem, pán predseda. Možno už je trochu neskoro a Mm, to už je trochu neskôr na to, aby sme sa snažili vyriešiť e, otázku Brexitu a presťahovania agentúry. Myslím si to teraz moc nemôžeme vyriešiť, veď toto je súčasť ešte nezodpovedaných otázok a samozrejme je to teraz určitá časť, určitý aspekt a myslím si, že teraz sa tu nikam nedopracujeme. No myslím, že to môžeme teda uzavrieť túto diskusiu. Je to súčasťou rokovaní. Uvidíme, ako to celé dopadne. Takže kolegovia, teraz sa prosím vyjadríme k týmto transferom. Najskôr 21. Hlasujeme elektronicky. Môžeme o nich hlasovať prípadne unblock, ak súhlasíte. Dobre. Takže hlasujeme o všetkých siedmých prevodoch. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Chacun a voté? Apparemment pas. Už ste všetci hlasovali. Approuvé par 22 Schválené 22 hlasov za, 2 hlasy proti. Blahoželáme spravodajcovi. Ashworth, sur les autres sections, budget 2018. Pán Ashworth, eh, ďalej k rozpočtu 2018. Eh, aké ďalšie prevody nám navrhujete? Uh, you, Ďakujem. Ja mám jednu modifikáciu. 5 eh, transferov. Najprv ide o dvor auditorov ktorí e, žiadajú presun jedného stáleho miesta alebo zmenu stáleho miesta na e, dočasné miesto. E, to si nevyžaduje hlasovanie a ja by som takýto, takúto požiadavku podporil. Po druhé, ide o, kom, ide o výbor regiónov, tam sa úspory týkali odmeňovania a outsourcovania prekladov. Navrhujú využiť úspory dvomi spôsobmi. Poprvé, Ide o, chcú pozvať e, okolo 100 mladých regionálnych politikov na 8. summit regionov a miest budúci rok a po druhé chcú zlepšiť svoju webovú stránku a pôsobenie v sociálnych médiách pred európskymi voľbami ja by som navrhoval podporiť tieto dve požiadavky. Po tretie ide o Európsky parlament, to tam ide o štyri transfery, dva z nich si vyžiadajú hlasovanie. Po prvé ide o údržbu budov. Úspory sme získali z inštalácie technického zariadenia a ide o 42 miliónov eur. Tomu musíme zahlasovať a ja by som odporúčila, aby výbor zahlasoval kladne. Po druhé ide o drobný transfer v dôsledku eh, odchodu do dôchodku. To, tento transfer si nevyžaduje hlasovanie, ja to podporujem. A potom ide o väčší transfer na účely navýšenia e, výdavkov na preklady vzhľadom na zvýšenú požiadavku a peniaze by mali pochádzať e, z, z skráteného času o o MMF Takže ide o 3 milióny eur, takže potrebovali by sme samozrejme zahlasovať k tejto čiastke a ja navrhujem hlasovať za. No a na záver, ten posledný transfer sa týka bezpečnostného personálu, tam ide o 3 milióny eur a Ide o pokrytie potrieb na eh, bezpečnostných pracovníkov. Táto čiastka si, si hlasovanie nevyžaduje a opäť ja by som odporúčil, že sa to dá akceptovať. Takže pán predseda, dve hlasovanie k údržbe budov a k prekladateľským službám. Ďakujem. Merci, Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Teraz sa obraciam na tenevých spravodajcov, či sa chcú vyjadriť, či majú nejaké otázky. Nie. Takže tým pádom ani nikto iný sa, nežia, sa nehlási o slovo. Môžeme teda predpokladať, že okrem prevodov 5 a 6, pardon, 5 a 7, ak nebudú žiadne námietky, budeme e, teda vychádzať z toho, že sú odobrené. Budeme sa držať stanoviska spravodajcu. Áno, dobre. A ďalej k 5 A k 7 tu môžeme hlasovať spolu. Môžeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Le scrutin est clos. Koniec hlasovania. Schválené 23 hlasov za, 2 proti. Merci. Ďakujem pánu Ašportovi za jeho prezentáciu. Monika Holmajer, nemáme žiadne žiadosti o prostriedky k budovám a tým pádom, drahí kolegovia, myslím, že sme sa dostali na záver dnešnej schôdze. Máme za sebou dlhý deň. Ďakujem vám všetkým za bohatú účasť na schôdzi od začiatku až do konca vlastne. A pripomínam ešte, že sa stretneme o 18. hodine 15. minúte. Máme spoločnú schôdzu. Už sa nikto nehlasí o slovo, schôdza je odročená.